Našim cieľom je viac pasažierov a viac nákladov dostať do železničnej dopravy, tak aby sme boli ekologicky. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Predseda prerušuje rečníka. Kolegovia, chcem vás poprosiť, hovorte pomalšie. Hovorte pomalšie, pretože tlmočníci inak majú problémy eh, s rozumným pretlmočením vašich naozaj veľmi rýchlych prejavov. Teraz pán Alkadraui za SAD, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár.